bolo mi oznámené, že je tu e, žiadosť e, o vyjadrenie v rokovacom poriadku. Pani Harms, nech sa páči. Vážený pán predseda Šulc, z nášho hľadiska je to tak, že my sme toho názoru, že by sme mali oddelenie hlasovať o týchto e, štyroch členov Európskej komisie, dočasných členov. Prečo je to dôležité? Naša politická skupina je v prvom rade presvedčená, že to nedáva skutočne veľký zmysel na, troch, na tri mesiace vymenovať nových komisárov. Ale ak napriek tomu dojde k ich vymenovaniu, keďže vlastne aj mocný komisár Oettinger, ktorý tiež je tohoto istého názoru, ale nepodarilo sa presadiť jeho stanovisku, stanovisko myslíme si, že je dôležité, aby po vypočutí včera sme mohli diferencovane vyjadriť náš názor na každého z týchto navrhovaných kandidátov, bolo by to spravodlivejšie a my nechceme paušálne hlasovať proti všetkým, ak by bola možnosť hlasovať diferencovane, pokiaľ je výsledky vypočutia boli podľa nás rozdielne, pre všetkým, pokiaľ ide o pána Katajnena, tak tam sme dospeli k negatívnemu hodnoteniu. Poprosi, chcel by som vás poprosiť, aby ste umožnili, aby poslanci mohli rozhodnúť o oddelenom hlasovaní. Ináč, keďže považujeme to za absolútne nezmyselné a považujeme to za mrhanie peniazmi, pokiaľ je takéto dočasné vymenovanie, museli by sme hlasovať buď proti, alebo v najlepšom prípade by sme sa zdržali hlasovania. Ďakujem pekne, pani Harms. Herr Fox, Sie haben sich zu Wort gemeldet. Hören Sie... Pán Fox, prihlásili ste sa? Pán Fox, počúvajte ma, prosím vás. Ist das zu dem Punkt oder haben Sie einen anderen Punkt? Eh, chcete sa vedieť tomuto istému bodu alebo niečomu inému? bitte sehr. Nech sa páči. Uh, you, ECR... E Ďakujem pekne, pán predseda. Pokiaľ ide o skupinu EKR, podporujeme návrh zelených. Myslíme si, že je veľmi dôležité, aby každý kandidát bol hodnotený podľa vlastných zásluh a ak je tam jeden kandidát, ktorý nemôžeme podporiť a vaše rozhodnutie nás bude tlačiť tomu, aby sme hlasovali proti všetkým, proti všetkým štyrom. Musíme si uvedomiť, aké sú to finančné dopady tohoto hlasovania. Pán predseda, mohli by ste potvrdiť, že tým, že ak sa vymenujú títo štyria dočasní komisári, budú dostávať vlastne výhody z toho, že vlastne e, za to, že iba tri mesiace pracovali ako komisári, budú mať z toho výhody, ktoré im budú plynúť do konca života? Ne? für den normalen ähm, Möglichkeiten, die alle Kommissare. Kommissar Landwehr. Äh, die, also die letzte Frage kann ich nicht beantworten. Poslednú otázku neviem zodpovedať. Neviem, že či do konca života to tak bude, no to neviem. No pre nich by to bolo samozrejme výborné, keby to tak bolo. No, budeme sa na to informovať. Ja, ich weiß überhaupt nicht, warum Sie schon so nervös sind. Waren Sie doch mal ab, Sie haben doch noch gar... Prečo ste takí nervózni? Ešte ste nedostali na odpovedi, už teraz kričíte predtým, ako vôbec viete, čo som chcel povedať. To je prekvapujúce. Takže Chcel by som povedať, že konferencia predsedov skonštatovala, že pokiaľ ide o toto hlasovanie, mohlo by prebiehať en blok. Včera už na konferencii predsedov sa o tom hlasovalo. Jasná väčšina bola za to, aby sme hlasovali en blok. Teraz tu prišla pani Harms s návrhom, aby sa hlasovalo o každom. Máme tu jeden hlas, ktorý je za. To bol pán Fox. Chce niekto vystúpiť proti návrhu pani Harms? Nech sa páči, pán Sayer. Uh, Kolegyne, kolegovia, blíži sa ďalšie hlasovanie, ktoré sa bude týkať nového kolegia komisárov. Takže pokiaľ ide o rozhodnutie konferencie predsedov, tak to sa riadi vlastne tým rozhodnutím, že máme teraz tu hlasovať o štyroch e, kandidátoch en bloc. To znamená, že aký by bol vlastne váš názor na tento prípad, totiž to o komisárov sa hlasuje en blok a jednoducho neviem, prečo sme mali meniť e, tie postupy, ktoré sme mali v minulosti, len preto, že si to niektorí teraz želajú. Na výbore bola možnosť vyjadriť takéto e, želanie, na výbore EKON ste to navrli, prehrali ste to a e, tu sa asi tiež nepresadíte, my nepodporujeme takéto oddelené hlasovanie. Dobre, dámy a páni, Pani Cimer, nebudem mať teraz tomuto rozpravu. No nech sa páči, máte slovo. Ale iba k rokovacím poriadku, áno? Ešte poprosím vás, aby ste zapli mikrofón. Mám otázku k rokovacím poriadku. Zaujímalo by ma, či pokiaľ ide o tieto dodatočné nominácie komisárov, či je skutočne vyhnuté hlasovať en blok, lebo tu nejde o hlasovaní, o komisii ako takej. Nie je mi známe, že by pri takomto dodatočnom nominovaní komisárov nevyhnutne musí byť hlasovanie en bloc. My ako politická skupina sme toto už včera vyjadrili. Äh, Ďakujem pekne, pani Cimer, pokiaľ ide o hlasovanie en bloc. Nie je to nevyhnutne nevyhnutné Nevyhnutné je to akorát, keď sa hlasuje o celej komisii, pokiaľ ide o dodatočné menovanie. Na to nemáme žiadne pravidlá. To znamená, že je to na posúdení parlamentu, preto v rámci prípravy tohoto zasadnutia na konferencii predsedov sme to otvorili, tam ste boli koniec koncov prítomná. No a keďže o týchto veciach ja nerozhodujem sám, nie je to, ani to nemá byť moje rozhodnutie, bolo dôležité zistiť, aký je názor konferencie predsedov na túto vec a tam bola jasná väčšina, ktorá, sa, ktorá bola za to, aby sa hlasovalo unblock. Takže pani Harms navrhla, aby sa skorigovalo toto rozhodnutie konferencie predsedov, aby sa hlasovalo o každom z kandidátov. Myslím si, že bolo by spravodlivé, aby sme hlasovali o návrhu pani Harms. Takže kto súhlasí s návrhom pani Harms? Kto je proti? Kto sa zdržal?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 Teraz pristúpime k menovitému hlasovaniu o štyroch komisároch v jednom bloku. Nech sa páči. Podľa článku 38 rokovacieho poriadku pán predseda má parlament preskúmať finančné dôsledky právneho aktu, ktorý schvaľuje. Vám bola položená otázka, aké finančné dôsledky bude mať zvolenie komisárov na tri mesiace. Parlament musí byť najskôr informovaný o odpovedi na túto otázku. Vy ste nám dlžní túto informáciu predtým, než budeme hlasovať. Žiadne. diese kommissare werden gewählt für den. Títo komisári budú zvolení na zvyšok volebného obdobia tohto komisia, tejto komisie, ktorá odstúpi 31. oktobra a 1. novembra nastúpi nová komisia. Čiže tí e, ľudia, o ktorých teraz hlasujete, nastúpia okamžite svoj mandát a ten mandát skončí 31. oktobra. Ešte som to nedokončil. Prosím, najprv si ma vypočujte dokonca. To je od, od vás veľmi milé. Ďakujem všetky dôsledky, ktoré z toho vyplývajú, e, či už penzia alebo ďalšie sociálne záležitosti, sú zakotvené v pravidlách pre zamestnancov Európskej komisie. Tie sú k dispozícii, môžete si ich pozrieť, pán Luke. Kandidáti na komisárov prehlasili e, alebo podali vyhlásenie o svojich majetkových záujmoch a na intranete parlamentu si detailne môžete pozrieť aj pravidlá pre dôchodkové zabezpečenie zamestnancov európskych inštitúcií. Pristúpime teraz k hlasovaniu. Pán Luke, ak tieto veci nepoznáte, tak ma to prekvapuje, lebo zvyčajne robíte na mňa dojem, že ste o všetkom dokonale informovaní. Teraz pristúpime k hlasovaniu o štyroch kandidátoch na komisárov a komisárky. Otváram menovité hlasovanie. Haben alle Kolleginnen und Kollegen abgestimmt? Hlasovali všetci? Končím hlasovanie. Mit Ja haben gestimmt 421, mit Nein 421 za, 170 hlasov proti, 32 osob sa zdržalo, tým sú štyria komisári schválení. Nee, gewählt. Gewählt. So, meine Damen und Herren, in der Tagesordnung folgt jetzt die Dámy a páni, teraz e, nasleduje vyhlásenosť komisie k zamestnanosti mladých ľudí. Slovo má pán komisár Andor, nech sa páči.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 Good morning, colleagues. Good morning, co- Príjemné predpoludnie, kolegyne a kolegovia. Chcela by som poprosiť tých, ktorí ostávajú na rozpravu. Chceli by sme začať. Tí, ktorí chcú sálu opustiť, urobte tak okamžite, prosím. Túto časť začnem ešte niekoľkými oznamami. Please, colleagues, could you clear the chamber? Kolegyne, kolegovia, prosím, opustite zasadaciu sálu potichu. Ďakujem. I'll begin with announcements, colleagues. Začnem so znamenaniami. Príslušné španielské orgány ma informovali o zvolení pána Javiera Kuso Permuj, ktorý nahradí pána Viliho Majera k 15. júlu 2014. Poprosím vás o ticho. Poprosím vás o ticho. Kolegyne, kolegovia, prvú časť zasadania e, viedol veľmi skúsený predseda a teraz nastúpila neskúsená predsednička, preto e, vás poprosím o zhovievavosť. Som ešte neskúsená, ale budem prísna. Poprosím vás opäť, aby ste mi venovali pozornosť. Vidím, že sa ešte niektorí kolegovia rozprávajú. Podľa článku 7 odsek 1 aktu o voľbe členov Európskeho parlamentu všeobecným volebným právom a podľa článku 4.1 parlament berie na vedomie zvolenie pána Javiera Kuso Permuj s účinnosťou od 15. júla 2014. Vítam nového kolegu a chcem zdôrazniť, že podľa pravidla 3.2, kým nebudú overené jeho poverovacie listiny, akékoľvek e, spory ohľadom jeho e, miesta v parlamente za predpokladu, že predložil vyhlásenie o tom, že nemá žiadne nezúčiteľné posty, e, bude akceptované. Chcem takisto oznámiť, že od skupiny EPP som dostala žiadosť o zmenu v členstve v dvoch výboroch. Zoznam týchto žiadostí bude zverejnený v zápisnici z tohto zasadnutia. Ak nebudú vznesené výhrady pred schválením zápisnice, tieto zmeny budú považované za schválené. To sú oznámenia predsedu a teraz môžeme začať dnešnú rozpravu a poprosím vás opätovne o ticho.